ktorí vystúpili na tejto zaujímavej e, rozprave. Trvalo nám to o 5 minút neskôr než malo, a to nie je také hrozné, aby sa stretneme